uverí v cudzej mene. A teda slovo týmto dostáva náš cený host z mene Európskej komisie, pán Hill. Mr. President, thank you. And... Vážený pán predseda, ďakujem, ďakujem za túto príležitosť hovoriť o dôležitej otázke uh, úveroch v cudzej mene. Keď si niekto chce zobrať hypotéku na kúpu bytu, tak to je jedna z najväčších finančných transakcií, ktoré ľudia vo svojom živote musia vykonať. To znamená, potrebujeme konkurencieschopný trh v tejto oblasti, aby si ľudia mali čo vybrať, ale aby aj vedeli, že čo si kupujú a aké riziká sú s tým spojené. Jeden z tých výrobkov, ktorý je populárny v poslednej dobe, to sú požičky v cudzej mene. A dlhé roky poskytovali vlastne nízke úrokové sadzby, ale najnovšie skúsenosti ukazujú, že sa z toho môže stať veľký problém, keď sa to dostane do domácnosti, ktoré sa nevedia obrániť pred veľkými výzvami, ktoré prinášajú úrokové sadzby. Napríklad požičky zo Švajčiarska sú dobrým príkladom. Boli populárne v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku. Polsku. Ale keď Švajčiarska národná banka prestala uh, spájať švajčiarsky frank s eurom, tak sa zrazu tieto pôžičky stali veľmi drahými a domácnosti začali mať obrovské problémy so splácaním a takýmto spôsobom museli začať e, reagovať nad riešením aj vlády štátov kde takéto postihnutí občania boli. Pokiaľ ide o to, že čo komisia v tejto oblasti urobila do budúcna, tak my sme konali tak, aby sme urobili všetko preto, aby rizika, ktoré sú spojené s požičkami v cudzej mene, boli lepšie zvládnuté tým, že sa posilní ochrana spotrebiteľa práve v smernici o hypotékach a požičkách na hypotéky. Toto však nerieši problém, ktorý máme s existujúcimi pôžičkami v cudzej mene. Takže spolupracujeme s vládami, ktoré sa snažia nájsť najlepšie možné riešenie. Áno, potrebujeme chrániť záujmy spotrebiteľov a takisto potrebujeme urobiť aj to, aby každé opatrenie, ktoré sa príjme, bolo v plnej miere v súlade s jednotným vnútorným trhom a aby neobmedzovalo, ne, neproporcionálne voľný pohyb kapitálu alebo voľný pohyb európskych firiem, aby mohli podnikať kdekoľvek v Európskej únii. Takisto musíme zvládnuť možnú hrozbu, ktorú prináša nedôvera v podkopaný právny základ. Chorvátsko prijalo takú legislatívu, kde sa, umožňuje požič, kde sa umožňujú pôžičky v švajčiarských frankoch e, vo výmennom kurze, kde sa vlastne už počíta s e, devaluáciou, revalváciou meny. Avšak vidíme, že náklady takéhoto výmeny, náklady, ktoré podľa môjho názoru sú zhruba na úrovni 1 miliardy eur, tak sa to v plnej miere dáva na plecia bank, bank, ktoré takéto požičky poskytli, bez toho, že by sa brali do úvahy, do úvahy aj okolnosti týkajúce sa tých, ktorí si peniaze požičiavajú. Chorvátska vláda nemala povinnosť informovať komisiu a od prijatia vlastne sme vyhodnotili, že či pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu, ako aj, po, aj ďalších zákonov, ktoré sa to týkajú, či to je kompatibilné s princípami jednotného vnútorného trhu. A teraz tá prvotná analýza že na tej strany k tomuto problému. Je jasné, že cieľ chrániť tých, ktorí si berú pôžičku, aby sa vyhli nejaké kríze, môže opodstatniť nejaké obmedzenia, ktoré sa týkajú aj voľného pohybu peňazí. Avšak podľa nášho názoru možnosť výmeny pôžičiek z frankov na euro, eh, kde sú nízke úrokové sadzby a kde vlastne všetko musia znášať tí, ktorí, si poži- tí, ktorí požičiavajú peniaze. To je podľa mňa nad rámec toho, čo môžeme urobiť v ochrane spotrebiteľov. Takže to je problém, ktorý musíme vyriešiť a preto potrebujeme nájsť vyvážené riešenie, ktoré bude v súlade všetkými princípmi, ktoré nám umožní aj naďalej udržať tú dôveru investorov ako doteraz. Prebralo sa to aj na ECOFINE, monitorujeme situáciu po, pozorne ale aj v iných krajinách, nielen v Chorvátsku, v krajinách, kde sa pripravuje podobná legislatíva. To znamená, máme viacero alternatív a jednu z alternatív je, že budú možné sankcie, ak to bude potrebné, sankcie pre porušovanie. A aj v Chorvátsku sa musí nájsť lepší, vyváženejší priestor na to, aby sa tento, toto bremeno zdieľalo vyváženejšie. Ja podporujem takýto vyvážený prístup, ale očakávame, že sa situácia zmení. Ak nie, tak budeme musieť zakročiť my. To znamená, potrebujeme riešenie, ktoré nájde tú pravú mieru vyváženosti, ktoré bude v súlade s európskou legislatívou, ktoré bude chrániť spotrebiteľov, ale aj investícií a jednotný vnútorný trh a jeho pravidlá. To je riešenie, ktoré naďalej budem ja podporovať a ktoré chcem, aby fungovalo v každom členskom štáte, kde momentálne to môže spôsobovať určité problémy. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz budeme mať predstaviteľov politických skupín. Ako prvý dostane slovo mene EPP pán Karas. Nech sa páči, máte 3 minúty. Vážený pán predseda, Pán komisár, dámy a páni, pán komisár, ďakujem pekne za vašu reakciu našej otázky. My sme túto otázku položili a spýtali sa preto, pretože pokiaľ ide o výmenu úverov v cudzej mene v Rumunsku, Polsku, Chorvátsku, pardon, nie v Bulharsku a v Chorvátsku, niekedy spätným spôsobom vlastne otria, došlo tu k otrasu dôvery spotrebiteľov. Dôveryhodnosť ako aj právne zábezpeky a záruky ako aj dôvera sa týmto podkopávajú. Najnovšie kroky viedli k veľkým obavám, pokiaľ ide o predpovedateľnosť a stabilitu právneho rámca nielen v týchto krajinách, ale aj v Európskej únii vo všeobecnosti. A Európska centrálna banka jasne povedala, že tieto opatrenia majú negatívny efekt na finančnú stabilitu, na bankový sektor, na reálne hospodárstvo, rovnako ako je tu aj veľké riziko, že to môže rozšíriť aj do ďalších členských štátov. Takže chcem povedať celkom jasne, európsky populisti, a tu je určité prepojenie, nemôžu otriasať základmi našho právneho poriadku, keď počítajú iba s so krátkodobým ziskom hlasov vo voľbách. Právny štát je jeden zo základných pilierov, na ktorých stojí naša spoločná Európa. Máme právne spoločenstvo a spoločenstvo hodnot, to znamená Európsku úniu. Je našou úlohou, aby sme to všetko chránili a nie je možné, že tu niekto retrospektívne podkopáva európske právo alebo ho jednoducho takýmito krokmi spraví neplatným. Vážený pán komisár, mám tu ešte doplňujúce otázky. Vy ste to trochu naznačili, ale v plnej miere ste to nezodpovedali. To znamená, ktoré štáty, o ktorých štátoch má komisia informácia, informácie, že by tieto zamýšľali takéto zákony aké opatrenia chcete upatriť v prípade takých štátov, kde takéto diskusie o príprave zákona momentálne prebiehajú, aby ste celkom jasne naznačili, že to je v rozpore s európskym právom, pokiaľ ide o voľný pohyb kapitálu a aké možné konsekvencie to so sebou prináša. Ehm, voľný pohyb kapitálu, ako aj právne záruky, môžu platiť iba vtedy, ak budú platiť pravidlá, ktoré sme mali doteraz. Nemôžeme predsa e, spätným spôsobom sa vrátiť k výmennému kurzu historicky najmenšiemu. Európske hospodárske, e, európska hospodárska silná stránka bola vždy práve spočívala v hospodárskej sile, a v právnom štáte a v právnych predpisoch a preto musíme robiť všetko preto, aby takéto populistické krátkodobé opatrenia alebo možné rizika, ktoré to prináša, aby sme jednoducho tieto naše silné stránky nespochybňovali, a nepodkopávali. Ďakujem. Ďakujeme, pán Karas. A teraz za SAD pán Ivan, 8,5 minúty. Ďakujem. Je to viacej, než som bol informovaný, ale s radosťou teda vyplním tento rečnícky čas. Vážený prítomný, je jasné, že treba ochraňovať banky a jednotný európsky trh je dôležitý. Predvydateľnosť pre investorov je tiež veľmi dôležitá. Hovoríme tu o obchodných zmluvách medzi dvomi zúčastnenými stranami ktoré by mali na seba preberať zároveň zisky, ale aj eventuálne straty v takejto obchodnej zmluve. Sú e, e, to banky, ktoré udelujú požičky, ktoré potom dostávajú e, úroky, dostávajú poplatky za mm, poistenie, ale musia niesť aj nejaké rizika. Tiež nesmieme zabúdať ešte na dôsledky finančnej krízy z roku 2008 a na situáciu obyvateľov tých e, krajín, ktorí si vzali hypotéky v roku 2007 či 2008, kedy úroky boli 8 či 9 teda tie náklady boli veľmi vysoké, čo núti týchto obyvateľov, núti platiť dlhé roky, dlhé roky um, splátky hypotéku a oni museli e, zaplatiť 20 30 vopred a banky už dávno majú splatené e, tieto požičky a keď títo obyvateľia nemohli e, zaplatiť ďalej e, svoje splátky, tak banky exekvovali byty a zároveň im ostal samozrejme aj tie financie. A to bola obrovská katastrofa pre týchto ľudí. Ako dôsledok finančnej krízy roku 2008 došlo k tomu, že banky sa zmenili na investičné alebo z investičných na úverové banky, ale bez akýchkoľvek záruk a potom e, udelovali požičky obyvateľom, ktorí ale neboli schopní tieto požičky splatiť ani za 10 životov. Je skutočne e, tento prístup sme museli zaplatiť všetci a predstavte si, čo sa stalo nakoniec. Banky boli zachránené, Riaditeľia, banky, finančníci si uchovali svoje zisky, ale ľudia ostali bez bývania po tom, čo dlhé roky platili mesačné splátky. A teraz títo ľudia nemajú už kde bývať, ale úver naďalej splácať musia. táto cena, táto hodnota 1 miliarda v úvodzovkách, e, to by mala byť cena, ktorú by mali zaplatiť banky, aby táto situácia sa nejakým spôsobom upravila a aby banky prebrali tiež zodpovednosť alebo mm, e, ťarchu, finančnú ťarchu z tejto situácie, ale ďalšie číslo. Aká je hodnota úverov udelená za to obdobie a aké zisky za to obdobie banky získali? aká je skutočná hodnota bývania, bytov, e, e, a teda hodnota tých nehnuteľností, ktoré boli exekvované a ktoré teraz už títo ľudia e, nemohli, nemôžu zaplatiť a ktoré boli znovu uvedené na trh nehnuteľností bolo e, veľa faktorov, ktoré vplývali na túto krízu. Napríklad v Rumúnsku niektoré banky exekovali e, byty e, plácov, ktorí nemohli splácať a urobili to cestou tzv. exekútorov, ktorí ich potom predali, ale oni ich samozrejme predali tieto byty a nehnuteľnosti ľuďom, ktorí boli nejakým spôsobom napojení na banky. A to je tiež veľmi negatívny fenomén a negatívny aspekt eh, hospodárstva, trhového hospodárstva, o ktorom my hovoríme. My tu hovoríme o zodpovednosti finančného systému, hovoríme o zodpovednosti bank a opatrenia, ktoré by mali eh, banky príjmať, keď udelujú pôžičky. Nikto nebraní, nebráni banke, aby prijala alebo mala dodatočné záruky pri udelovaní požičiek. Nikto nebráni nikomu právo si vybrať. V tomto zmysle máme v Rumúnsku novú legislatívu. Klient e, sa môže rozhodnúť vrátiť nehnuteľnosť, keď nemôže splácať, alebo si môže prijať dodatočné záruky či poistky. Máme zákon v Rumunsku v prípade, že občan nemôže splácať svoje mesačné splátky, tak môže túto nehnuteľnosť vrátiť banke a takým spôsobom vlastne ako keby splatil svoj úver. Ako sme už skonštatovali, je veľmi vážne, že, že to ničí predvydateľnosť pre investorov ale je to veľmi jasné, takáto obchodná e, zmluva hovorí, že keď sa podpíše, no tak ona e, tú, túto zmluvu pokrýva tá cena nehnuteľnosti. Hovoríte, že banky e, zažili obrovské straty. Ale aké straty, keď normálny občan musí zaplatiť 30 Eh, ako vstup, potom platí mesačné splátky, úroky a potom aj tak eh, po, ja neviem, 4-5 rokoch nemôže platiť. Banka má eh, v rukách aj tú úvodnú splátku, aj všetky mesačné splátky a ostane v jej rukách aj nehnuteľnosť, tak o akej strate tu vlastne hodnoti, hovoríme? E, banky by mali ostať naďalej e, bankami komerčnými a nie investičnými. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Ďakujem. Zajkajer. E Pán Dambasky. Ďakujem. Kolegovia, Nepochybne pôžičky eh, na cudziu menu v niektorých krajinách nabrali veľké rozmery, napríklad švajčiarske franky, pôžičky na ne boli veľmi populárne. 60% boli eh, zjavne na meni v zahraničnej mene. Hlavne to boli spotrebiteľské, firemné a vládne variácie v Spojenom kráľovstve v Luxembursku, kde, kde veľké percento bolo poskytované práve občanom z cudzích krajín. Vieme, že tieto pôžičky sú atraktívne kvôli nižším e, splat, splatnosti a úrokovým mieram môžu však byť riskantné, pretože ľudia nemajú príjem v tejto mene, v zahraničnej mene, sú vystavení rizikám tejto zahraničnej meny. V, centrálnej, v strednej a východnej Európe boli švajčiarske franky naozaj veľmi úspešné. Ale e, voči franku hodnota iných mien veľmi výrazne kresla. kresla a e, tí, ktorí si čo si požičali, museli vracať oveľa vyššie čiastky. Bulhári e, tu dosiahli takmer rekordné hodnoty. Išlo o nákup nehnuteľnosti a tak ďalej. Neskôr euro e, bolo považované za stabilnejšie. Všetci vieme, že občania boli európskou legislatívou lepšie chránení a euro je stabilnejšie. Spomeniem tiež smernicu, e, e, ktorá v tejto súvislosti e, hovorí o nekalej súťaže, nespo, nespravodlivé podmienky. O tom sa tu hovorí. Ďakujem. Ďakujem. Za EQE Engel pani Matias. 6 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, a priori hovoríme o technickej otázke, ale v skutočnosti ide o zásadnej politickej otázke a otázke prierezovej, ktorá mm, sa týka aj mnohých ďalších aspektov a zdá sa mi absurdné viesť takúto rozpravu Pôžičky, ktoré boli vyrokované, ktoré boli e, robené v národnej mene, Ale nerobme si tu žiadne inulízie, ilúzie. Cieľom tejto praktiky je eliminovať akékoľvek riziko, ktoré by mohla niesť finančná inštitúcia a všetky tieto rizika sa snaží preniesť na klienta. Jediné odôvodnenie rentability bankovej aktivity. E, to vedie k, k tomu teda aj banky by mali na seba prebrať riziko. To by sme mali brať do úvahy v prípade uzatvárania hypotekárnych zmluv, ale vôbec k tomu nedochádza a za každým keď sme v parlamente, tak by sme si mali spomenúť na tragickú situáciu rodín, ktoré neboli schopné splatiť svoje požičky a úveria, ktoré museli naďalej tento úver platiť, hoci nemali už kde bývať, pretože o to bývanie e, strátili. A v tejto situácii je jasné, že finančné inštitúcie sú chránené, ale nie spotrebitelia. A preto vyzývam komisiu, aby sa vyjadrila k tejto veľmi presnej a jasnej situácii. Ona jasne poukazuje na to, aký majú postoj európske inštitúcie, pretože je potrebné upraviť finančný trh. Európske inštitúcie nemajú problém zasiahnuť v prípade riadenia finančných inštitúcií niektorých krajín, ako sa to urobilo nelegálne v Portugalsku, keď sa predávala banka Manis, ale keď občania poukazovali na nespravodlivé e, hypotekárne zmluvy a žiadali spravodlivosť, tak e, postup bol taký, e, by mal byť taký, že banky by mali byť pohnané pred súd, ale v tejto Európe takmer vždy, keď, sa, e, keď ide o ochranu občanov pred e, zneužívaním finančníkov, tak tomu jednoducho nedochádza. A to je preto, to je ten dôvod, prečo EU inštitúcie a EU slabá a má slabé postavenie v celej Európe. Nie je možné, aby obyvatelia naďalej niesli také ťažké bremeno a nemôžeme používať všetky možné výhovorky, aby sme naďalej podporovali a ochraňovali finančný sektor. Nestačí, že komisia bude slovne deklarovať, že bude spotrebiteľov obraňovať. Je, aby prišlo, je potrebné, aby prišla s konkrétnymi aktami, aby spotrebiteľov naozaj ochránila. Ďakujem za pozornosť. Obrigado. Ďakujem. Teraz za nezaradených pani Morvaj. Köszönöm szépen, nagyon vártam ezt a mai... Ďakujem. Tešila som sa na túto rozpravu. Neverím svojim očiam, neverila som svojim očiam, keď som videla, že budeme hovoriť o pôžičkách na cudziu menu. Konečne ste e, otvorili vy, eurokrati, E, srdcia tejto problematike. Po stovkách listov každodenne od ľudí, ktorí sú na e, hranici samovraždy kvôli hypotékám. Majú títo ľudia už dosť. Tu v Európe množstvo e, ľudí žije v modernej forme otroctva, dlhovom otro, otroctve voči bankám Zažívajú to rodiny v celej Európe. Tu konečne v Štrasburgu vy, ktorí chcete všetko kontrolovať, konečne vás toto zaujalo. Konečne chcete to riešiť. Ale vlastne sa ukazuje, že to nechcete. Čo chcete? Chcete otvárať postupy proti porušeniu predpisov zo strany Chorvátska, pretože Chorvátsko e, využilo alebo vypočulo to, čo hovoria obete, ľudia, koná proti bankám. Podporujeme vás, Chorvátsko. Vy tu by ste sa mali hambiť. Ste prepojení s ekonomickými zločincami, s organizovaným zločinom. Toto je mafia, európska mafia. Ako sa vôbec môžete, môžete pozrieť do zrkadla? Hambite sa. A vy, pán komisár, čo chcete robiť pre ľudí? My vieme, ako chcete zachrániť banky, ale ako chcete zachrániť ľudí, Európanov. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Pospíšil. 5 minút. Predsedající, eh, tá debata je mimořádne zaujímavá. Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je veľmi zaujímavá. Je škoda, že takúto dôležitú tému riešime na konci plenárky vo štvrtok po obede. Ja som si veľmi pozorne, pán komisár, vypočul vaše vystúpenie a som rád, že Európska komisia vníma ako dôležité rokovať s jednotlivými národnými vládami, ktoré predkladajú zákony o konverzii a že sa chcete snažiť nájsť riešenie, ktoré jednak pomôže ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej sociálnej situácie, ale na druhej strane, že hľadáme aj riešenia, ktoré nebudú poškodzovať e, vnútorný trh EÚ, teda riešenie, ktoré nebude retroaktívne a ktoré nebude v rozpore s princípmi, na ktorých stojí naša integrácia. Ja súcitím s tými, ktorí si e, vzali úver v inej mene a dostali sa do ťažkej ekonomickej situácie, ale na druhej strane nemôže byť e, prijatie zákonov, ktoré budú v rozpore s princípmi EÚ a som rád, že to, pán komisár, takto vidíte a že ste nás ubezpečili, že s jednotlivými národnými vládami takto rokujete. Ak niektoré národné vlády chcú pomôcť svojim spoluobčanom, ktorí zariskovali a vzali si výhodné úvory, ktoré sa ale následne ukázali ako menej výhodné, tak to tieto vlády a krajiny nemôžu robiť na úkor biznisu a nemali by to ani robiť na úkor inej skupiny dlžníkov, lebo keď pomôžeme jednej skupine dlžníkov, ako k tomu prídu tí druhí, ktorí boli zodpovednejší, vzali si možno menej atraktívny úver a teraz sa do ťažkej situácie nedostali. Uvedomme si, že pomáhať jedným dlžníkom znamená, že to robíme na úkor dlhých a že iní k tejto veci pristupovali zodpovednejšie. Som z Českej republiky a v čase, keď vo východnej Európe, o ktorej vlastne hovoríme, keď prebiehal boom zahraničných úverov v švajčiarskej mene, tak som bol v českej vláde, ktorá výrazne Čechov varovala proti tomu, aby nepodliehali tým sľubom, aby si neberali úvery v švajčarských frankoch. A my teraz v Českej republike tento problém nemáme. Máme silné bankovníctvo a máme aj silnú korunu, hoci sme malá krajina a neriešime problémy našich susedov a nemusíme ich teda riešiť. A tiež je aj otázka, ako vtedajšie vlády krajín informovali a upozornili svojich občanov, že ak by si vzali úvery v cudzích menách, takže zvyšujú riziko, že to naň môže padnúť neskôr. Tak vás poprosím, nepodliehajme populizmu, aby sme naozaj viedli diskusiu s národnými vládami a aby sme hľadali riešenie, ktoré nenaruší vnútorný trh, pretože to je hlavná hodnota EÚ podľa mňa. Ďakujem. E, ďakujem bardzo, panie pośle, za Ďakujeme a tiež za rešpektovanie časového limitu. Pán Sean Kelly, 3 minúty. Prepačte. No, perfect, you see. Ako vidíte, nikto nie je dokonalý. Očividne. Skôr teraz vystúpi pán poslanec Mamikins. A to páčte. Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, ak sa pozrieme na distribúciu mien vo svete, tak vidíme, že absolútna väčšina e, e, sa posúva e, z dôvodov obchodu pozdĺž národných hraníc, ak nemá na mysli teda numizmatikov. Preto je tu dôležitá výmena, väčšinou je, sú tu eurá, doláry, austrálske doláre, japonské jeny, ruský rubel. To isté sa týka aj pôžičiek na cudzie meny. V januári 2016 podľa švajčiarskej banky väčšina pôžičiek znela na euro e, v dolároch a švajčiarských frankoch. E, finančné inštitúcie sú až na treťom mieste v závislosti od krajiny e, e, je situácia rozdielna. V Polsku je to napríklad, sú to domácnosti, v Bulharsku je situácia iná v Maďarsku a v Českej republiky tieto hypotekárne e, úvery v podstate neexistujú. V iných krajinách zasa ako Irsko či Luxembursko väčšinu ich realizujú finančné inštitúcie, v Rakúsku dominujú švajčiarske franky. V Polsku eh, napríklad je to 50 na 50. Podľa finančnej stability danej krajiny a iných faktorov dochádza k výberu, ktorej menej je eh, rozumnejšie požičiavací. Ak sú to teda iné meny ako eh, domovská krajina, žiadateľov. Dohoda e, vzniká tak, že e, súčasnení musia e, vymieňať meny za popred dohodnutú sadzbu. Avšak nie všetky požičky sú tu pokryté a práve tu treba vytvoriť prostredie, kde žiadatelia si uvedomujú špecifiká pričom banky nemôžu e, žiadať neopodstatnené sadzby. Principiálne riziko požičiavania je potenciál, potenciálna, potenciálne výkyvy. Keďže uh, uh, bulharská mena je napojená na euro a preto to riziko je napríklad nižšie Otázka je stabilita ich príjmu. Ak e, Rusi alebo Ukrajinci sa rozhodnú e, prijať e, požičku v zahraničnej mene, napríklad z eura. Pred niekoľkými rokmi bola situácia principiálne odlišná, pokiaľ išlo znehodnocovanie hrivny či rublu v posledných rokoch. Samozrejme, sú tu možno vážne problémy, pokiaľ ide o finančnú krízu alebo vnútorná finančná nestabilita v jednom či viacerých štátoch. V Grécku napríklad, kde otázka e, drachmy sa výrazne zvažovala. V prípade požičiek na e, zahraničnú menu e, a výmenné sadzby vo vzťahu k tým, kde, kde bola požička pred niekoľkými mesiacmi bola žiadosť o všetky odpovede podaná na komisiu, špecificky retrospektívna konverzia na požičky, na lokálne požičky. Členské krajiny EÚ EU mimo eurozóny. E, slabina takýchto krokov je, že mnoho ľudí si kupuje e, osobné e, vozidla alebo používa takéto pôžičky, riskujúc finančné problémy v prípade rýchlych zmien výmených kurzov. Ľudia majú tiež požičky konvertované na národné meny. Preto môže byť nevyhnutná táto e, konverzia. Jedna z hlavných otázok je, že retrospektívna konverzia sa deje na nektrhových výmených sadzbách. A tým vyvstáva otázka, či je to v súlade so všeobecným princípom práva EÚ po, voľného pohybu kapitálu a slobody e, vo, voľného zakladania prevádzok. Môže to e, porušiť dôveru investorov na vnútornom trhu. Pred dvoma rokmi e, súdny dvor sa takisto vyjadroval k tejto otázke a dospel k tomu, že nie je tu ešte legislatíva EÚ. Eh, e Ak sa má aplikovať európske právo, tak treba jasne eh, publikovať svoju pozíciu, ok, ide o kompatibilitu k eh, retrospektívnej konvertibilite zahraničných pôžičiek. Akékoľvek návrhy k transpozícii alebo medzinárodné právo. Ak hore uvedené stanovisko súdneho dvora by sa ukázalo ako pravdivé, je nevyhnutné rozšíriť legislatívne krytie. E, ďakujem. Paldies. Paldies, starszy Połtesku. Ďakujem. Bardzo proszę. E, ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Pán Polčák. Ďakujem, pane predsedo, za udelení slova. Ja chtěl... Ďakujem. Počas môjho vystúpenia tiež vyjadrím poľutovanie, že k tejto tak dôležitej téme sa dostávame až vo štvrtok po obede, ale s radosťou som si vypočul stanovisko pána komisára. Je z toho evidentné, že sa tým komisia zaoberá, ale mám pocit, že by sme asi mali viac pridať. Táto téma pre Českú republiku je možno trochu odťažitá, pretože nás sa to veľmi netýka, ale dotkol sa to mnohých stredoeurópskych, stredoeurópskych ale nielen tých krajín. Ide hlavne o občanov, ktorí si nedávno vo veľkom brali hypotéky v zahraničných menách počet zahraničných hypoték dokonca prevyšoval počet domácich hypoték. A ten, čo ich tomu viedlo, boli nízke úroky, ale tie vypočty im nevyšli, keď e, jednotlivé meny klesali a rástli, hoci nedošlo k zmene úrokovej miery, museli splácať oveľa vyššie čiastky, než pôvodne predpokladali. Niektoré členské štáty EÚ sa rozhodli riešiť retroaktívnymi opatreniami. Úvery v cudzích menách prevádzajú na národné meny. Treba povedať, že postup týchto krajín ohrozuje z jednu zo základných zásad EU legislatívy voľný pohyb kapitálu a priamo sa dotýka druhej zásady a to je ochrana právneho štátu Hovorím to aj napriek tomu, že mám pochopenie pre snahu niektorých vlád riešiť negatívne sociálne dôsledky, ktoré vyplývajú z týchto zlých rozhodnutí občanov. Je treba odsúdiť retroaktívny charakter takýchto opatrení. Cesta je prevencia, posilňovanie finančnej gramotnosti verejnosti, nie je možné podporovať drastické kroky, ktoré naburávajú dôveru investorov a v konečnom dôsledku ničia aj princípy EU integrácie. Ale nechcem, aby som vyznel tak, že v tejto oblasti nie sú žiadne problémy. Naopak, problémom, na ktorý som narazil, je napríklad zneužívajúci charakter ustanovení úverových zmluv, kde sa hovorí, že pre Stanovenie výšky úverov sa používa iných kurz ako pri splatkách. Je to jeden príklad z Maďarska, ktorý rozobrala Európsky súdny dvor a ten svojim rozsudkom sa vybral cestou zneplatnenia takého postupu. Pán komisár sa vyjadril tiež k ochrane spotrebiteľov Mali by sme posilniť práva spotrebiteľov, ale nedotýkať sa princípov právneho štátu. Ďakujem. pekne. A teraz pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že môžem hovoriť o tejto téme v mene mojej skupiny. Hovoríme tu o tejto téme, to je dôležitá téma. Vidíme, že Írsko sa svojho času našlo v situácii, kde vlastne poplatky za hypotéku boli väčšie ako v zvyšku Európy. Niekedy až 4% na úroveň bola, hoci v Európe je tá úroveň na 2% úrovni. Moji občania v Írsku, ako aj kolegovia poslanci, napísali sme list pánovi Dragimu a dúfame, že bude pozitívna odpoveď, ale táto diskusia mi pripomína ešte ďalší problém. Ako predstaviteľ Írska by som chcel povedať, že takéto zahraničné úvery mohli byť zaujímavé pre írskych občanov. Možno sa to na prvý pohľad zdá zaujímavé, ale Dalo sa e, z krátkodobého hľadiska na takýchto požičkách veľa ušetriť, ale ide tu o hazardný pokrok, postup, pretože napriek úsporám je tu vysoké riziko, že nakoniec z dlhodobého hľadiska sa bude splácať viac a potenciálne oveľa viac. Preto si myslím, že treba maximalizovať množstvo informácií, ktoré dáva k dispozícii banka, aby si užívateľia a spotrebitelia mohli zvážiť, či sa im to vyplatí. Treba sa pozrieť aj na to, že takéto úvery v cudzej mene môže byť ohrozené nestabilitou meny a to môže viesť skutočne k tomu, že tá situácia, pokiaľ ide o fluktuáciu týchto výmenných kurzov, môže mať negatívny dopad. Centrálna banka realizuje na fluktuácie a preto vlastne úvery v cudzej mene môžu z krátkodobého hľadiska byť rizikové. Pokiaľ ide o devalváciu mien, to takisto môže e, sa prejaviť do domácej meny a to môže priniesť so sebou systemické krízy v bankovom sektore. Malo by to byť ako varovanie, varovanie pre občanov v Veľkej Británii, pokiaľ ide o Brexit, ak sa znehodnotí e, britská libra, tak je možné, že britské banky budú musieť ponúkať takéto pôžičky a takýmto spôsobom vnesú nestabilitu do svojho hospodárstva, kde jednoducho už takáto nestabilita nie je potrebná. Vítam reakciu komisára, pokiaľ ide o upozornenie na to, že takéto nezodpovedné kroky pred napríklad finančnou krízou v Írsku viedli k tomu, že situácia u nás sa takto dramaticky zhoršila. Chcem povedať, že e, komisia robí dobrú prácu, oceňujeme to a chceme, aby pokračovali v tejto práci a ďalej. Apelujeme na členské štáty, aby dodržiavali všetky ustanovenia, ktoré sú v patričných predpisoch ukotvené. Pokiaľ ide o takéto úvery v cudzej mene, musíme sa vždy pozrieť na to, aby sme to nekúpili ako mačku vo vreci. Thank you, bardzo, panie pošle. Ďakujem pekne. A teraz začneme